So, we are going to start our committee meeting. Uh... Dobrý deň, vítam vás všetkých na, dnešnom, na dnešnej schôdzi. Máme medzi nami pani komisárku Kyriakidis. Na programe máme tri vysosne aktuálne témy. Koronavírus, rakovinu a stratégiu z farmy na stôl. Takže nech sa páči, poprosím vás o úvodné slovo, pani komisárka. Následne budú mať e, po dvoch minútach naši koordinátori. Takže poprosím vás, aby ste sa držali rečníckého času, pretože budú, bude veľa otázok, takže a už v tejto chvíli trošku meškame. Ďakujem veľmi pekne, dobré ráno. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážený pán predseda, stretávame sa pomerne veľmi často s niektorými z vás a som, som tomu veľmi rada a dúfam teda, že naša spolupráca bude takto pokračovať aj naďalej. Ja som veľmi rada, že tu môžem dnes medzi vami byť, že môžeme spolu diskutovať. Ako som neraz uviedla, pre mňa výmena názorov a úzka spolupráca s parlamentom sú nesmierne dôležité. A je to veľmi dôležité pre našu spoločnú prácu, preto čo sa snažíme spoločne dosiahnuť. Sama som e, pôsobila v parlamente pomerne dlhé roky, takže e, viem, o čom je táto práca. Niektorí z vás boli prítomní na úvodnom podujatí, 4. februára, ktorý sa týkal e, spustenia plánu na boj proti rakovine. Toto podujatie vyslalo veľmi silný signál, silný signál, že Európa pristupuje k téme boja proti rakoviny s e, maximálnou vážnosťou a podujatia vystalo to, že skutočne táto iniciatíva má silnú podporu a ďalším dôvodom, prečo sa domnievam, že podujatie bolo úspešné, to, že naozaj chceme načúvať aj našim občanom, členským štátom. Viete, že aj pre mňa, je, pre mňa osobne je táto iniciatíva veľmi dôležitá. V, pre, v tejto chvíli prebiehajú konzultácie, vedieme dialog. Vy ste samozrejme súčasťou tohto celého procesu. Zaujímajú ma vaše názory, vaše pozície. Je potom samozrejme dôležité, aby ste sa podelili aj o svoje názory e, so, s vašimi voličmi. Veľmi by som rada zdôraznila inkluzívnosť v tomto smer. Ľudia musia mať pocit, že sú súčasťou celého procesu. E, nikto, e, teda všetci, sme, všetci si musíme osvojiť túto stratégiu, stratégiu boja proti rakovine. Kde sa nachádzame v tejto chvíli? No už snažíme sa identifikovať najdôležitejšie kroky, kroky, ktoré musíme realizovať, počínajúc um, skorou včasnou diagnostikou, um, potom pokračujúc e, výskumom, vedou, e, paliatívnou starostlivosťou. E, potom sú tu aj otázky ako napríklad prežitie a v súvislosti s tým aj hľadanie zamestnania pre tých, ktorí prekonali rakovinu. Potom, potom sú tu výzvy v spojitosti s rakovinou u detí a podobne. Čiže všetky tieto aspekty musíme riešiť. Mm, rakovine sa venuje aj Horizont 2020 stratégia um, a ďalšie stratégie. To všetko je v mojej gestii, v gesci môjho portfólia, čiže ide, ide o posilnenie jednotlivých politík. My by sme sa chceli zacieliť na ľudí, chceli by sme, aby bol e, e, náš prístup holisticky komplexný. Vy ako Európsky parlament ste veľmi usilovne na tejto problematike pracovali. Je to, je to aj jedna z vašich priorít. Existuje skupina poslanci proti rakovine a v priebehu rokov ste sa skutočne problematike rakoviny venovali. Teraz je to politická priorita. Ja si myslím, že teraz máme dnešnú príležitosť pokúsiť sa uh, zmeniť situáciu, zlepšiť situáciu v boji proti tejto chorobe a naozaj dúfam a verím, že sa nám podarí e, uspieť. Pascal už hovoril, že pracujeme zároveň aj na stratégii s farmy na stôl. Tá je dôležitou súčasťou ekologického dohovoru Stratégia bude predložená koncom marca, obsahuje mnohé legislatívne kroky, ide o zle, najmä o zlepšenie udržateľnosti potrebného reťazca. Potrebujeme, potrebujeme Potrebujeme to, aby e, dosah na životné prostredie nebol negatívny a ja hovorím, že business as usual už nie je niečím, čo bude, respektíve, že už nemôžeme postupovať tak, ako sme postupovali doteraz. Musíme eh, prístupniť eh, spotrebiteľom informácie, ktorým musia dobre vedieť, porozumieť. Musíme zobrať ďalej do úvahy aj aj služby pre eh, rybárov, pre polnohospodárov, teda pre tých, ktorí produkujú obživu a Musíme sa ubezpečiť, aby nikto nezaostával. Dôležité je, aby boli všetci súčasťou transformácie. Stratégia bude mať niekoľko priorít, napríklad e, zníženie chemických pesticídov, redukcia využívania antibiotík a hnojív. Nebudem zachádzať do viacerých podrobností, určite sa budete na to ďalej pýtať. Ďalej, ďalej ide aj o to, že ako komisia chceme nastaviť reálne ciele, chceme ďalej zlepšovať informovanosť spotrebiteľov, pokiaľ ide o označovanie potravín Chceme, chceme riešiť aj výzvy spotreby, v spojitosti s, pod, s odpadom z potravín a istotne sa budeme venovať aj dobrým životným podmienkam zvierat. To je e, takisto jedna z priorít a ja jej prikladám veľkú dôležitosť. E, pokiaľ ide o transformáciu, e, tam budú dôležitú úlohu zohrávať SPP a spoločná rybolovná politika. Musíme skutočne priniesť matateľné výsledky spoločnosti, hospodárstvu, životnému prostrediu. Vaše názory sú pre nás veľmi dôležité, aby sa nám podarilo dosiahnuť príslušnú rovnováhu. Teším sa na našu dnešnú diskusiu. Pokúsim sa zareagovať na všetko, čo sa ma budete pýtať, ale okrem toho som pochopiteľne vždy k dispozícii mm, ak máte nejaké prípomienky. Pokiaľ ide o COVID-19, ako bol teraz koronavírus spomenovaný, Viete, že to je eh, jedna z nedávnych víziev, ktorá pretrváva, situácia sa mení každým dňom. Vo štvrtok sme sa zišli v mŕtvom zasadnutí s ministrami zdravotníctva EÚ a zhodli sme sa, že ako členské štáty sa musíme koordinovať, musíme postupovať jednotne, vírus nepozná hranice, preto musíme spolupracovať s tým, že monitorovanie musí prebiehať kontinuálne, monitorovanie situácie. Členské štáty zareagovali veľmi dobre my ako komisia e, sme pripravení podporiť pripravenosť členských štátov. Mm, podporíme napríklad e, e, spoločné obstarávanie zariadení, vybavenia, ktoré bude potrebné v súvislosti s týmto vírusom. Pracujeme spoločne aj s VHO, monitorujeme vývoj, um, pracujeme na financovaní vývoja možnej vakcíny, pracujeme aj na, aj na systéme civilnej obrany, spolupracujeme s Čínou. Ja som sa napríklad e, zišla s čínskym veľvyslancom tu v Bruseli a s mechanizmom e, civilnej obrany e, sme sme do Pekingu Červenému krížu dodali materiál, zdravotnícke vybavenie, aby sme pomohli, um, pretože toto všetko je súčasťou globálneho úsilia. Musíme skutočne pomáhať aj krajinám mimo EÚ, to je, myslím, jasné, pretože ide o globálnu krízu, takže COVID 19 je ukážkou dôležitosti partnerstva na európskej úrovni. Myslím, že môžem konštatovať, že som spokojná ako komisárka, že dosiaľ bola úroveň ko- koordinácie dobrá, ale keďže ide o situáciu, ktorá sa neustále vyvíja, musíme e, sa venovať faktom v reálnom čase, musíme eh, obozretne sledovať, aký bude ďalší vývoj v ďalších týždňoch. Takže neviem, že či som sa eh, či som teda prekročila letničky čas. Nie, nie, všetko bolo v poriadku. Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Peter Líze za EPP. Na monitoroch nie, sa neuvádza rečnícky čas, čiže ja vám ponúknem možno také vodítko, keď sa budete blížiť k záveru tých vašich vyčlených dvoch minút. Petr Lize. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pani komisárka, ďakujem aj za toto vynikajúce podujatie pred dvomi týždňami v plenárnej sále. Naozaj, ako ste spomínali, veľa energie z tohto stretnutia vychádzalo a dúfam, že sa nám to podarí smerniť do konkrétnych akcií. V centre našich snách musia byť pacienti a e, na záver celého procesu musíme sa dopracovať k úspechu, aby sme dokázali lepšie liečiť rakovinu, aby pacienti mali lepšie šance, aby sme mohli zvíťaziť nad chorobou. Aby sme pacientom mohli e, pomôcť, musia e, byť v centre našej pozornosti právnici, pretože títo by nám mali povedať, aké možnosti máme podľa zmluvy Európskej únie, kde sa musíme trošku zdržiavať, byť zdržanlivejší, pretože nepriniesie nič, ak e, dáme nejaké odporúčania členským štátom, ale e, nebudú realizované. A EU e v podstate teda mm, kompetencie majú členské e, štáty, ale celkom tak to nie. Napríklad sme zakázali e, e, tabakovú reklamu na základe uznesenia upravujúcich jednotný trh, takže dá sa toho urobiť viac, než si človek niekedy myslí. Takže môžeme možno zvážiť aj, či pri téme nediskriminácie tých, ktorí prekonali rakovinu, nemôžeme urobiť trochu viac. Eh, vidíme, že sa objavujú problémy s nedostatkom liekov. Už eh, to je dlhšie témou dňa, ale v súvislosti s koronavírusom je problematika eh, dodávok liekov ešte komplexnejšia, zložitejšia, takže poprosím komisárku, aby, komisárku, aby sa aj o toto postarala. Minúty 4 sekundy to bolo. Takže áno, toto vytvára aj na mňa tlak, ale veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, ďakujem, že ste medzi nami dnes že ste medzi nás prišli dnes. Ďakujem aj za vašu prezentáciu. Som veľmi... Teší ma vaše, vaša angažovanosť, pokiaľ ide o porazenie rakoviny a naozaj je nesmierne dôležité, aby sme k tomu pristupovali so všetkou vážnosťou. Mm, to, čo ste uviedli ku koronavírusu, má pre nás veľkú hodnotu a ešte raz len zopakujem to, čo hovoria všetci. Treba, treba byť pripravený, podeliť sa o informácie. To, ako vy postupujete, je veľmi dobre, veľmi rozumné, pokiaľ ide o vedu a výskum. To je všetko dobré. Um, samozrejme aj to, čo ste uviedli v súvislosti s tretími krajinami, s tým môžem len súhlasiť. Takže dôležité, aby boli, aby boli zdravotnícke systémy pripravené, ale predsa len by som sa teraz ešte vrátila k boju proti, k plánu na boj proti rakovine. Rada by som vedela, ako budete riešiť príčiny rakoviny. Mám na mysli v tejto chvíli alkohol a e, budem sa pýtať aj na e, spojitosť e, medzi rakovinou a prítomnosťou eh, chemických častíc, endokrinných disruptorov. Budete spolupracovať s DG Envy, najmä z pohľadu, najmä z pohľadu prichádzajúcej eh, stratégie eh, pre udržateľnosť chemických látok. No a to súvisí samozrejme, ako som povedala, s endokrinnými disruptormi a priezovým charakterom týchto látok. A v prípade teda z farmy na stôl, stratégia pre chemikálie, akým spôsobom bude komisia riešiť jednotlivé prepojenia, akým spôsobom sa chcete ubezpečiť, že, to, že, že, sa, že sa k tomu postavím prierezovým spôsobom, pretože naozaj to predstavuje problém pre zdravie v Európe. Vidíme, že, že naši občania trpia a teda dochádza k újme v súvislosti s endokrinnými disruptormi. Nech sa páči páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem pokračovať po francúzsky, vážená pani komisárka. Ja sa pridávam eh, k slovám mojich kolegov, ktorí vám chceli poďakovať eh, za vašu konzultáciu o pláne na boj proti rakovine eh, v parlament, Európskom parlamente 4. február. Vy ste hovorili o mobilizácii viacerých z nás, a konkrétne mm, poslanci proti rakovine, iniciatíva. Vy ste hovorili o prevencii, prístup ku kvalitnej liečbe, výskum, vzdielanie údajov, a dnes, pani komisárka, by som vám rada položila konkrétnu otázku. No v tejto fáze konzultácie by som chcela hovoriť o peniazoch. Moja prvá otázka sa týka financovania. Mohli by ste nám ukázať, aké budú zdroje financovania tohto plánu boja proti rakovine. My sme hlasovali eh, na výbore eh, nevyhnutnosť eh, zmeny rozpočtu. No a v rámci diskusí o finančnom, viacročnom finančnom rámci je vaša vízia tohto financovania. Mohli by ste nám predstaviť nejak predbežný rozpočet na realizáciu tejto stratégii. No a moja druhá otázka, to je zdieľanie priorít pre európsky plán medzi eh, horizontom Európa, misia Európa Ach, eh, sa bude venovať len výskumu, alebo tie dve iniciatívy eh, budú vykonované paralelne a budú pracovať spoločne na jednotlivých propozíciách a návrhoch. Ďakujem pekne za skupinu ID ako Verostro. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda, pani komisárka. Um, áno, vy ste povedali, vy ste hovorili aj o informovanosti spotrebiteľov, o označovaní potravín Určite s tým, čo ste povedali, môžeme len súhlasiť. Ale takýto cieľ musí mať, e, musí mať aj určitý výsledok. Výsledok v podobe e, príslušných opatrení. Je veľmi dôležité, aby je veľmi dôležité, aby sme pracovali aj na o informáciách o nutričných hodnotách v súvislosti so zelenou a ovocím. Hovorím o systéme Nutriscore, ktorý bol, ktorý bol prezentovaný, respektíve ktorý, ktorý museli mm, ktorý musia naše podniky, naši producenti akceptovať a uvádzať ho na, na obaloch z potravín. Ale ale tento systém určite nie je ideálny, mm. pretože spotrebitelia aj tak nedostávajú informácie o skutočných hodnotách e, e, potravinárskych produktov. Musíme reagovať na to, čo chcú spotrebitelia. Oni chcú skutočné informácie o potravinách, ktoré nákupujú. Tento režim, táto, a táto schéma sú diskutabilné existujú oveľa lepšie systémy, než ten, o ktorom som hovorím, napríklad Nutrinform Battery. Taliansko nedávno tento systém predstavilo eh, komisii a tento, a tento systém je, je oveľa, oveľa lepší, pretože aj graficky umožňuje spotrebiteľovi porozumieť tomu, akú úlohu zohrá ten, ktorý produkt v rámci vyváženého e, stravovania. Nová komisia zamýšľa e, pre, predložiť e, predložiť nejakú štúdiu o posúdení vplyvu? Alebo chcete zaviesť pre všetkých jeden, jeden, jeden jediný mo- model informovania o nutričných hodnotách? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Veľmi pekne, vážená pani komisárka. V cestnej mape k farme na stôl uh, ste, teda pripomínate aj iné správy a pripomínate teda dôležitosť do dodržania ehm, teploty pri určitých hodnotách. A mňa potešilo, že sa to tam uvádza, ale neviem, ako môžete povedať, že budúca SPP bude stimulovať farmárov, aby mohli aktívne prispievať ku klimatickým cieľom a že stratégia z farmy na stôl len doplní a podporí takéto úsilie. Um, um, musím vám povedať, bohužiaľ, že je to príliš optimistické. Pokiaľ ide o zmenu, zmenu modelu, a mne sa zdá, že SPP, nepre, SPP nevyzerá ako zmena paradigmy, ale skôr ako business usual. predchádzajúce SPP boli opatrenia na to, aby farmári prispievali k redukcii emisí, ale ale emisie z polnohospodárstva v roku 2017 boli na tej istej úrovni ako v roku 2005. Biomasa, kvalita vody a tak ďalej, to všetko, tam nedošlo k žiadnej zmene. A zároveň počet e, drobných farmárov búda. Čiže to, čo to znamená? SPP nefunguje ani pre životné prostredie, ani pre farmárov. Z farmy na stôl nebude... Ne, nebude mať e, žiadny význam, ak nebudeme riešiť e, tak, tieto problémy. No a potom, pokiaľ ide o, o rybolov, treba, treba zásadnú zmenu ešte k, k stratégii z farmy Tu, toto treba z, zosúľadiť s cieľmi ekologického dohovoru. Ale ako to chcete urobiť bez náležitého ekologického posúdenia pohospodárskej politiky? ako komisárka, e, do akej miery e, chcete zájsť pri svojich analýzach a môžete zájsť pri svojich analýzach. Budete tlačiť na potrebné zmeny? Ďakujem veľmi pekne za EKR. Cynthia? Ďakujem veľmi pekne Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, ja som si veľmi pozorne preštudovala cestovnú mapu boja proti rakovine. Rovnako som sa zúčastnila aj podujatia, o ktorom ste na začiatku hovorili. No a experti, s ktorými alebo ktorí sa zaoberajú bojom proti rakovine, diagnostika, prevencia, liečba. To všetko je v súlade s polskou ekologickou stratégiou a tá bola nedávno prijatá. Európsky plán na boj proti rakovine hovorí tiež o starostlivosti a liečbe, e, kde v centre aktivít má byť pacienta. E, prístup k liečbe treba zajistiť všetkým pacientom bez ohľadu na to, kde žijú. Ja by som rada sa chcela spýtať na detaily vo vzťahu k vedomostnému centru o rakovine. Ide o výskumné metódy, o výskum a prieskum. No a myšlienka vytvoriť takúto platformu sa mi zdá veľmi dobrá a veľmi užitočná na realizáciu národných stratégií, ale aj tak, tak sa chcem opýtať, ako konkrétne budú vyzerať aktivity tohto centra, napríklad výskumné štruktúry, v krajinách, ktoré nie sú také bohaté, tie nie sú úplne dobre pripravené na spoluprácu. Teraz myslím napríklad tretí pilier programu IP. No a preto sa pýtam, či komisia plánuje rovnaké rozdelenie prostriedkov. Ide o lekárskú infraštruktúru a ďalšie aspekty. A rada by som sa spýtala, či prostriedky a infraštruktúra na boj proti rakovine Um, budú na rovnakej úrovni, ponechané na rovnakej úrovni, ale zmenia sa len investičné toky a či investičné aktivity sa budú ďalej rovnako rozvíjať. A posledná otázka, aké výzvy nefinančnej povahy vidíte, ktoré hlásia členské štáty? Ďakujem pekne a posledným rečníkom v rámci prvého kola GUE. Pani Konečná, ďakujem veľmi pekne. A, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážená pani komisárka, som rada, že ste pre nás, a že ste k nám prišla v veľmi aktuálnom čase. Rada by som upozornila na jeden významný deň, ktorý sa e, stane túto sobotu. Je to deň vzácných chorôb. My si ich pripomíname e, celý tento týždeň. Vzácne a zriedkavé choroby sú niečo, na čo by sme nemali zabúdať. No a súvisia aj s tým, o čom ste hovorili, pretože vy, keď ste v horizonte e- Európa spomenula boj proti rakovine, tak ja v tom vidím veľký potenciál práve aj pre výskum zriedkavých chorôb, liečbu, orfanovú liečbu. To je niečo, čo by sa Európa mala stať symbolom toho, že to dokážeme spoločne. V tejto súvislosti sa zároveň pýtam, ako vidíte postup v rámci zobenej legislatíve z minulého obdobia týkajúca HTA, pretože keď hovoríme o tom, ako môžeme pomôcť pacientom, tak pacientom môžeme pomôcť práve e, zrýchlením prístupu k liečbe a to znamená, že HTA bude schválené na celoeurópskej úrovni, pretože v tú chvíľu môžeme skutočne zaistiť to, aby sa nám nestalo, že pacienti či už s rakovinou alebo s nejakou zriedkavou chorobou v rôznych krajinách budú mať e, prístup e, v rôznom čase. Nie je fér, že nedokážeme ľudí v Európe liečiť v rovnakej dobe, že napríklad francúzski alebo nemeckí pacienti majú lepší prístup e, k liečbe rôznych typov chorôb, ako majú napríklad i vo východnej Európe. Takže rada by som sa spýtala na to, ako vidíte toto a akým spôsobom budete ďalej e, postupovať práve v prijatí legislatívy, ktorá by tomu mohla pomôcť, zároveň s tým, že v tejto legislatíve sú pacienti, o ktorých e, všetci kolegovia hovoria, e, uvedení no a chceme, aby boli začlenení do celého toho procesu. No, výborne ste to stihli. Ďakujem za všetky otázky boli to otázky o rakovine, ďalej z farmy na stôl a ostatné otázky, takže môžete na všetky zodpovedať, máte 10 minút. Ďakujem veľmi pekne za toto prvé kolo eh, otázok. Ja to vidím horizontálne, takže neviem, či ich budem môcť dať do do eh, balíčkov nemôžete jeť, že rakovina jeden balík a z farmy na stôl druhý, pretože ako to budeme eh, vidieť, tak eh, budeme mať problém. Dobre, ja v každom prípade rado by som sa aj niektorým bodom, ktoré tu zazneli, samozrejme nebudem môcť ja zodpovedať na všetko. Poprvé, ja som znamená všeobecný princíp a tým treba začať. Niekto veľmi správne uviedol, z poslancov správne uviedol, že uh, situácia pacientov musí byť v centre našej stratégie, no tom nie sú žiadne pochybnosti, uh, či už niekoho v tejto miestnosti. Ani ja komisárka o tom nepochybujem toto je prioritou a ak nezačneme e, s dobrou volou, že občania a pacienti budú v centre toho, čo robíme, tak nedokážeme postupovať vpred. Pre mňa je to také jednoduché. Druhá vec, zodpoviem na to, je čo spravíme či to bude zamerané na pacientov. Áno, ak som bola e, obviňovaná z niečoho za posledných 20 rokov, že až príliš sa sústredím na pacientov a teraz sa to nezmení, my však musíme postupovať vyvážnenie z hľadiska toho, čo urobíme na to, aby sme dosiahli naše ciele. Počula som o, o Peter Líze hovoril o využívaní energie, ktorá bola vtedy v miestnosti, áno. Hm, myslím, že ten pocit, čo som mal ja po tom podujatí, možno som bola veľmi pozitívne nabitá, to energiou a na, na druhý deň som sa zobudila s hrozným pocitom obrovskej zodpovednosti pre nás všetkých, e, pretože očakávne narastli na takú úroveň, že musíme prinášať výsledky. Od prvého dňa sme začali. Nie len, že sa stretávame s aktérmi, ale osobne e, budú každé dva týždne informovať a skôr každý mesiac o tom, ako to ide, pretože my musíme pracovať spoločne na realizácii tohto plánu. Či už potrebujeme právnych expertov, na legislatívu neviem, členské štáty odvádzajú veľa práce, my musíme identifikovať problémy a zhodnotiť ich. Ďakujem pekne za pripomienku k vírusu korona a za mieru pripravenosti. Máte úplnú pravdu a preto od začiatku e, som mal pocit, že musím vystupovať proaktívne. Vždy, e, keď e, sa objavila správa o ďalšom potvrdenom prípade v EÚ, tak som hneď oslovila zdravotného ministra. A predtým, než prišli na radu, chcel som sa spýtať, či niečo potrebujú, tam, ako to ide, aká je situácia. Toto je proaktívnosť, nie je to len o tom, že potom no, hovoríme, že dalo sa to urobiť lepšie, samozrejme, um, ehm, chýbam sa niekto nevyhne, ale my musíme bojovať proti výzvam, keď prichádzajú. No a v tomto zmysle som sa snažila osloviť každého jedného ministra zahraničných vecí z krajín, ktoré mali potvrdené prípady. Hovorili ste o stratégii z farmy na stôl a hovorilo sa tiež o endokrinných disruptoroch. Tak ako som hovorila od začiatku, eh, plán na boja proti rakovine a s farmy na stôl. To nebudú dva oddelené plány. Množstvo z toho, čo je v stratégii e, s farmy na stôl, bude prispievať e, aj k stratégii boja proti rakovine. Naopak, nož e, endokrinní disruptory, viete, je tu obrovský problém. Mnohí z vás sa v tom vyznajú viac ako ja, ale čím viac sa o tom čítam, tým viac sa zistujem, že sa musíme ešte veľa učiť. No a máme výsledky kontroly, už máme legislatívu o biocídoch a pesticídoch, čo je dôležité. Nie je jednoduché hodnotiť rizika a EFSA vykonáva teraz toto hodnotenie a my musíme pracovať na spôsobe tak, aby sme dokázali zhodnotiť to, čo sa deje s inými látkami, s inými materiálmi, pretože množstvo z obáv, sa týka iných generálnych rejiteľstiev, týka sa to hračie, kozmetiky a tak ďalej. Takže my ja eh, pripravím návrh v rámci s farmy na stôl, no a tiež sa snažíme vnímať a hodnotiť rizika a eh, z možných a eh, z hľadiska ich vzájomného pôsobenia. Viacerí hovorili o financovaní hm, plánu boja proti rakovine, áno, oprávnenie. Mnohé, mnohokrát sa stalo, že kvôli nedostatečnému financovanie veci skončili, ale tu bude financovanie komisia to stanovala za jednu zo svojich priorít. Von der Leyenová to sama potvrdila. Máte misiu boj proti rakovine v rámci Horizon a budeme po, po, po, eh, spolupracovať eh, aj bude to financovanie z Európskeho sociálneho fondu, digitálneho fondu, pretože e-health bude veľmi dôležité, neviem vám zatiaľ povedať, a eh, akú výšku budú tieto financie, finančné prostriedky dosahovať, ale môžem vám povedať, že to je priorita na komisie, takže ja som presvedčená, že bude uvoľnené dostatočné financovanie na to, aby sa dalo splniť stratégia boja proti rakovine. Zaznela tu otázka tiež o tom, čo som pochopila talianského kolega, ktorá súvisela s obalmi a stratégia z farmy na stôl bude riešiť aj obaly a my sa musíme však zamerať na princíp a to všet, nás malo zaujímať všetkých, no a princíp je, že spotrebitelia majú právo na jasné informácie o tom, čo nakupujú. Takže ja vám teraz nebudem, dokážem povedať, aký systém to budú. skôr je jedna vec, teraz hodnotíme eh, rôzne iné, ktoré sa používajú už, no a myslím, že musíme zvážiť aj skutočnosť, že v rámci členských štátov eh, treba pracovať na harmonizovanom prístupe, pretože to poskytuje lepšie informácie. Viem, že sú to obavy v niektorých členských štátoch e, z systémov informácií na obalenie. My si všetko zhodnotíme. Dúfam, že sa nám podarí čoskoro predložiť návrh. Takže SPP, ekologická dohoda a SPP, áno, máte pravdu, sú tu obavy v spojitosti s týmito vecami a musím povedať veľmi jasne, SPP potrebuje ambície a realizovať to, čo navrhuje ekologická dohoda. Takže teraz e, analizujeme e, to, ako SPP môže splniť ambície ekologického, e, ekologickej dohody. No a Otázka je o tom, či ja to budem presadzovať. Áno, budem na to tlačiť. Ja som komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín. To je názov mojej funkcie, ale aj to je eh, moje osobné presvedčenie. A takže áno, z farmy na stôl bude ambiciozná stratégia, budú problémy, ale ja budem brániť eh, spotrebiteľov a vyviniem maximálne úsilie a budem robiť to, čo sa od mňa očakáva zriedkavé choroby, vzácne choroby. Viem, že dnes sa uskutočňuje e, v parlamente podujatie na túto tému. Preto mi hovorí, že som prekročila čas. No ale je veľmi veľa dobrých príkladov o tom, čo členské štáty môžu spoločne robiť dobre a zriedkavé choroby sú veľmi dobré kvôli Európskej referenčnej sieti. Táto sieť umožnila pacientom získať prístup Eh, expertíze a expert, eh, expertov v celej EÚ. A toto teda je dobrý príklad, ktorý musíme v každom prípade podporiť. Je to symbol toho, čo sa nám môže podariť, keď spolupracujeme. Môžeme urobiť oveľa viac. No a vy ste uh, hovorili o HTA, uh, hodnotenie zdravotníckej technológie. Uh, viete, že sú problémy v postupe v tejto oblasti, nemá to podporu. Uh, všetkých eh, aktérov a členských štátov. A tu sa dá pomôcť, môžete vy pomôcť ako poslanci z vlastnej členskej štáty, získať preto podporu. Ja osobne eh, som presvedčená, že musíme ísť eh, vpred, musíme pokračovať v práci na tomto návrhu. Je to veľmi dôležité pre pacientov, musíme nájsť spôsob, ako postupovať. Ako to urobíme, ja už som začala o tom hovoriť na všetkých bilaterálnych schôdze, keď hovorím s ministrami, hlavne tými, ktorých viem, že majú veľké obavy. Ja myslím, že ak sa snažíme zmeniť niečo, čo je zaseknuté tak dlho, tak treba pochopiť, kde sú, eh, kde je podstata obav a, a hovoriť si, akú majú mieru flexibility. Komisia bola flexibilná. Otázka je tiež, ako odstrániť obavy, aby sme mohli postúpať vpred. No a ja dúfam, že sa nám podarí ďalej presadzovať. Teraz čakáme tiež na hodnotenie uh, uh, o uh, detských lekároch a, a zdravotníctve. No, takže a ja som sa snažila teraz zodpovedať na mnohé otázky. A, takže ďakujem. Ďakujem, máte pravdu. A tie všetky témy sú prepojené. Dobre, takže prejdeme k druhému kolu. A každý dostane jednu minútu a budem v tom veľmi prísny, pretože je tu množstvo otázok a ak nebudete spokojní, pretože to teraz zdvíhate, teraz sa prihlasujete, bohužiaľ už vám nemôžeme dať slovo, ne, neobvinujte sekretária ani mňa, ale svojich koordinátorov, pretože nedostali ste priestor menej vašej skupiny pred začiatkom, začiatkom schôdze. Česko von ako prvá za EPP. Ďakujem pekne. A pán predseda, vážená pani komisárka, budem pokračovať po švedsky. Ďakujem veľmi pekne. A stratégia z farmy na stôl je prioritou, keď hovoríme o udržateľnosti. No a to problém pre nás všetkých ide o používanie antibiotík No a my vieme, že to trvá dlho, meniť zákony. No a preto mám otázku v rámci stratégie s vami na stôl, aké konkrétne kroky príjme komisia, napríklad čo sa týka používania antibiotík a bude prijaté nejaké nové právo za, mm, pre lekárske produkty, aby sme neželané riziká predtým preverili a môže komisia aj v tejto oblasti a prípade iných zákonov niečo urobiť. Ďakujem sa SAD kolegyňa Dali. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby e, som sa aj e, verejne poďakovala za to, že ste taká prístupná, otvorene diktu, diskutujete mnohé otázky. Viaceré e, problémy, pokiaľ ide o boj proti rakovine, chápem, ako tento plán má fungovať, tento plán Health Data Space. Veľa krajín eh, takýto plán vôbec eh, nemá. Eh, sú za týmto pod účelom potrebné e, kompatibilné e, platformy. Ako môžeme implementovať celoeurópsku e, takúto platformu? A ako môže Európska komisia celkovo EU zabezpečiť, aby všetky lekárske produkty pre zriedkavé vzácne choroby boli k dispozícii všade a ako môžeme zabezpečiť, aby pacienti mali ľahký prístup k liekom kdekoľvek eh, žijú. Ďakujem pekne, pani komisárka že ste tu dnes medzi nami. Pokiaľ ide o COVID-19, je e, to naozaj veľký počet e, chorých. To sú všetko ľudia pre mňa ako e, lekára v Číne. Celé nemocnice za niekoľko dní postavili, aj keď nevieme, či čínske orgány urobili všetko tak, ako mali. Musíme sa opýtať otázku, ako by Európa reagovala, keby sa potýkala s takou touto situáciou. E, veľa vecí týkajúcich sa zdravotníctva je v kompetencii členských štátov, ale pokiaľ ide o hygienu napríklad, potrebujeme viac Európy, CDC e potrebuje viac z e, Drojov najmä v krizových situáciách, e, nesmie dojsť k tomu, že byrokracia spomalí e, túto lekárskú e, pomoc. Je potrebné zabezpečiť nielen zodpovednosť za štúdie vo fáze 3, ale aj v skoršej. Ako plánujete pokračovať v týchto otázkach? Aké kroky chcete podniknúť, pokiaľ ide o koronavírus Európy? Európa robí, teda mm, čo je v jej silách, ale stále je možné urobiť toho viac. Za EPP e, pani kolegyňa Mosera. Ďakujem. Vážená pani komisárka, gratulujem k Európskemu plánu na boj proti e, rakovine. Je veľmi, je veľmi potrebné pracovať, angažovať sa spoločne. Je, je treba pracovať na tom, aby, táto, aby tento plán bol inkluzívny. Ja by som sa chcela koncentrovať na prevenciu. V cestnej mape je prevencia považovaná za zásadný pilier, ale keď hovoríme o prevencii, nesmieme zabúdať aj na duševné zdravie, stres, stres, úzkosť. To sú všetko príčiny, ktoré môžu mať vplyv na mnohé choroby, medzi iným aj um, rakovinu. Čiže musíme sa snažiť zredukovať stres, psychickú záťaž. To sú všetko modifikovateľné faktory v spojitosti s rizikom. Čiže treba podporovať, propagovať zdravé stravovanie, zdravý spôsob života, treba bojovať proti fajčeniu, proti sedavému spôsobu života a podobne. Ja sa pýtam, či európsky plán zahrnie holistické opatrenia, teda takéto komplexné opatrenia, aby sme dokázali bojovať proti e, rakovine a vyhnúť sa riziku s ňou spojenom. Ďakujem. E, per Madame le commissaire, monsieur le président, la stratégie... Pani komisárka, pán predseda, Stratégia z farmy na stôl pokrýva celý potravinový reťazec a vzťahy medzi priemyslom a poľnohospodárstvom sú také, že často poľnohospodári sú ponechaní niekde na okraji. Ak chceme skvalitniť potravinový reťazec, nesmieme ohroziť zároveň drobné farmy a spracovateľov, pretože títo majú často veľké problémy s udržovaním súladu. Um, môžete zaručiť, že stratégia nebude mať negatívne dopady na eh, malé farmy a ako môžete zaručiť, že stratégia nepovedie k znevýhodňovaniu malých fariem, eh, pokiaľ ide o dodržiavanie legislatívy. Kolega eh, Sigel, ďakujem pekne ako ste počas vypočutia povedali, občania chcú, eh, keď kupujú potraviny, vedieť, čo vlastne kupujú. Nejde tam len o vyživové hodnoty, ale aj o označenie eh, pôvodu, ale tiež o upozornenie ohľadne obsahu geneticky modifikovaných organizmov. Vplyv týchto geneticky modifikovaných organizmov na človeka a na zvieratá ešte stále nie je ujasnený, najmä pri produktoch ako eh, kukurica a soja. Má parlament jasnú e, líniu, ale bolo to zamietnuté a dúfam, že e, komisia zmení svoj názor a preto sa pýtam, ako komisia bude zaobchádzať v budúcnosti s rozhodnutiami parlamentu. E, budete akceptovať väčšinové rozhodnutia tohto parlamentu a budú nasledovať po slovách aj činy? And for uh, Greens, Petra de Sutter. Za zelených Petra de Sutter. Ďakujem, že ste medzi nami, pani eh, komisárka. Ďakujem za veľmi ambiciózny eh, eh, EU plán boja proti rakovine. Mám otázku v súvislosti s prevenciou a tiež to prepojenie k stratégii, k stratégii z farmy na stôl. Sa ľúbili ste e, zníženie využívania pesticidov o 50 v nadchádzajúcich desiatich rokoch. To je veľmi pekné, ale včera sme e, sa dopočuli o štúdii e, od Corporate Observative Europe, že je tlak zo strany obchodu na boj proti znižovaniu obsahu pesticídov v potravinách krajinách, Čiže eh, chcete bojovať proti obsahu eh, pesticídov eh, a ako budete bojovať s vlastnými silami v rámci komisie, ktorí chcú tam za pomoci lobbystov znížiť tieto hodnoty pesticídov v potravinách. Ďakujem, takže toto bolo druhé kolo otázok. A teraz poprosíme konkrétne odpovede na tieto otázky poskytnem také odpovede, aké dokážem, či budú konkrétne alebo nie, to musíte posúdiť sami. A môžem prísť aj o niekoľko mesiacov opäť medzi vás k, ku geneticky modifikovaným potravinám. Pracujeme, teda existuje právny rámec vypracovaný v spolupráci s parlamentom a e, radou a tiež sme zohľadnili stanovisko FC e, v tomto smere a e, sú splnené ciele legislatívy upravujúcej geneticky modifikované té ráviny. Samozrejme budem pracovať na tom, aby to bolo ešte účinnejšie Mm, ako komisárka dodržiavam pravidlá, ktoré ustanovuje legislatíva. Boli navrhnuté e, zmeny v 2017 v legislatíve, aby e, e, krajiny mali umožnený opt-out, teda nemali umožnený opt-out z dôvodov bezpečnosti. Pokiaľ ide o obsah antibiotik, to je naozaj veľmi komplexná, veľká otázka. Musíme sa na túto problematiku pozrieť z horizontálneho pohľadu. Používanie antibiotik, respektíve skôr zneužívanie antibiotik a už e, vzniknutá makrorezistencia je e, veľmi závažnou problematikou. No, máme novú legislatívu, respektíve bude nová legislatíva v 2022. upravujúca veterinárnu e, legislatívu a e, využívanie antibiotík pri chove zvierat. A musíme sa na to pozrieť aj z pohľadu farmaceutickej e, stratégie, takže túto problematiku musíme riešiť horizontálne. European Health data space. Všetci súhlasíme s e, tým, že tu v miestnosti nie je nikto, kto by e, nesúhlasil s tým, že sa musíme pohnúť vpred, pokiaľ ide o európske dáta, o digitalizáciu. Sú tam výzvy, keď e, zaobchádzate so zdravotnými údajmi, musíme naozaj mať dobré etické kódexy a pravidla spravovania, ako teda túto problematiku riešiť. Pozeráme Teraz e, sa na mnohé projekty, ktoré existujú a musia zabezpečiť interoperabilitu medzi jednotlivými členskými štátmi, pretože niektoré sú v tejto problematike už trochu ďalej ako iné štáty a e, samozrejme predložím k tomuto príslušné návrhy. Pokiaľ ide o COVID-19, opäť bol spomínaný v jednej z otázok v súvislosti e, so spoluprácou a s výskumom. E, chcela by som povedať, že okamžite e, po začatí nákazy bolo schválených 10 miliónov eur na financovanie snah o nájdenie novej vakcíny v boji proti koronavírusu a samozrejme e, sme, e, sa snažíme e, intenzívne pracovať na tejto oblasti. Pokiaľ ide o duševné zdravie, in, duševné zdravie je neoddeliteľnou súčasťou ľudského zdravia. Nemôžete um, sa pozerať izolovanie na uh, zdravie fyzické a duševné, takže je dôležité, aby sme tieto otázky zdôraznili, aby sme si uvedomili, ako iné veci majú dopad na uh, duševné zdravie človeka. Musíme tejto problematike venovať väčšiu pozornosť viac ako v ostatných eh, rokoch. Pokiaľ ide o, o tie pravidlá eh, a o mm, odvetvia priemyslu, ktoré sa snažia eh, lobovať, mm, nie som za to, aby sa diskutovali scenáre, ale aby sa pracovalo. Chcem povedať jednu vec. Obchodné dohovory určite nezmenia úroveň potravinovej bezpečnosti v Európe. Určite sa nebude nebude nič meniť na potravinovej bezpečnosti v Európskej únii a budem neunavne pracovať na ochrane spotrebiteľov v EU a ochrane e, životného prostredia. Ako to chceme e, do, dosiahnuť, nie nejak nejakými hádkami a bojom, ale predkladaním e, vedeckých faktov, vedecky podložených dôkazov a argumentovaním. Komisia má ambície veľké v oblasti ekologického dohovoru aj v oblasti stratégie z farmy na stôl. Ide naozaj o to, aby naši spotrebitelia eh, boli eh, na prvom mieste. A ešte, ak môžem, jedna pripomienka nie je konkrétna trná, ale myslím si, že je to niečo, čo je dôležité. Musíme eh, pracovať eh, tak, že budeme zachádzať nad rámec jednotlivých eh, oblastí. Už nepracujeme v nejakých oddelených silách, ale pracujeme zároveň komplexne vo viacerých oblastiach a to je tá správna cesta, ako sa posunúť vpred. Ak mi dovolíte, aby som sa Vila, To je pán komisár Sinčevičus, kde bude tá zodpovednosť e, pre stratégiu endokrinných disruptorov. Nebude to v rámci stratégie far, z farmy na stôl, ale e, táto stratégia spomínaná bude v jeho kompetencii a samozrejme budeme navzájom úzko spolupracovať. Dobre, takže teraz sa môžeme k tretiemu kolu otázok dostať a začneme EPP. E Pani komisárka, na celom svete máme ročne 450 tisíc prípadov vražd a policia už má určitý systém vypracovaný, Ehm, ako sa snaží dopadnúť tých zločincov. A teraz eh, k rakovine. Eh, za rok 10 miliónov ľudí padne za obeď. Je našou povinnosťou postarať sa o skutočne účinný systém boja proti rakovine. Potrebujeme systém včasnej diagnostiky, e, systém dobrej profilaxie a moderné liečebné metódy musia byť dostupné pre všetkých. Naši občania o to majú záujem. Ne odpustia nám, ak nebudeme pracovať. Ja som lekár, onkolog a jedna tretina z nás, kto sme tu v tejto sále, umrie na rakovinu. No neviem, či teraz sa mám poďakovať za toto, ale áno, je to konkrétne za EKR. E Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Už e, je najvyšší čas e, publikovať e, stratégiu z farmy náslo. Vypočuli sme si komisiu, veľakrát sa už snažila zredukovať objem pesticídov a tak ďalej. Komisia stále doplňa nejaké povinnosti pre farmárov, ďalšiu záťaž. E, Agropotravinársky priemysel má svoje očakávania. Polnohospodári v celej Európe sú nahnevaní. V Španielsku najmä teraz polnohospodári z Extremadúry e, sú nahnevaní. E, ak, ak ich produkcia sa premení na neudržateľnú, tak nebudú môcť vykonávať svoju polnohospodárskú aktivitu. Takže prosím, načúvajte našim polnohospodárom. Už, už ste hovorili, ale zopakujem to. Ako do novej stratégie zapracujete aspekty obchodnej politiky, aby ste zabranili dovozu polnohospodárskych produktov, ktoré sú stelesnením všetkého, čo tu my zakazujeme a chceme zakázať v Európe? Ďakujem za SAD Biliana Boržan. Ďakujem pekne, pán predseda. kolega je e, onkolog, odborník a ja som odborník na šport, takže športujte viac v rámci prevencie rakoviny. Myslím si, že je dôležité povedať, že e, nezdravé e, vyživovacie návyky e, majú tiež svoju zodpovednosť. Európa e, je stále obeznejšia a chor, e, viac chorá. A táto stratégia z farmy na stôl sa bude snažiť zlepšiť niečo v tomto smere obyčajný spotrebiteľ veľmi rýchlo príjma svoje závery pri nákupe. Myslím si, že Nutriscore na tom môže niečo zmeniť veľmi jednoduchým spôsobom. Toho času to odporúča 6 členských e, štátov. 232 miliónov obyvateľov, viac než polovica obyvateľov EÚ. Je to veľmi e, vítané medzi spotrebiteľmi a moja otázka znie, e, kedy môžeme očakávať e, publikáciu hodnotenia RFID v súvislosti s týmito s zdravotnými hodnotami, nutričnými hodnotami. Ďakujem pekne. Ehm, Ďakujem pekne, že e, ste takáto otvorená pri stretávaní sa s nami v e, parlamente. Sedím tu hore. E, spomínali ste, že v rámci stratégie z farmy na stôl sa budú príjmať aj opatrenia týkajúce sa lepšieho života zvierat. V rámci ekologického dohovoru boli tiež dva Um, odseky, ktoré sa týkali um, dobrého života zvierat a tiež rámcovej legislatívy v tomto uh, smere bolo, uh, uh, boli prijaté veľkou väčšinou, čiže naozaj je tu podpora pre takéto snaženia je potrebné zabezpečiť, ale aby aj fáza implementácie bola dosledovaná. E, určité krajiny, ktoré už v minulosti sa zdráhali, musia byť prinútené, aby tak urobili. Keď sa pozrieme e, na Švedsko, Norsko, na počty ľudí, ktoré umierajú e, na fajčenie, no už máme rôzne možnosti, akým spôsobom chcete bojovať proti fajčeniu, proti cigaretám, e-cigaretám. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem uh, spýtať otázku nedostatku liekov v Európe. 80 liekov dovážených do Európy sa vyrábajú, vyrábajú v Ázii. No a z, kvôli koronavírusu ich potreba narastá. Aké opatrenia chce prieť komisia na to, aby riešila tento problém? Rovnaká vec platí pre lekárske zariadenia a ochrana, ochranné materiály, ochranné, ochranné prvky pre uh, zdravotníkov. No a uh, ďalej otázka transparentnosti a harmonizácie nariadenia na európskej úrovni a harmonizácia smerníc medzi jednotlivými členskými štátmi. A treba zaistiť transpa- transparentnosť z hľadiska liečby v Európskej únii. No a a si môžete pris- prispieť implementáciu e, špecifického informačného systému, ako je zdieľanie informácií o cenách liekov, úrovni zásob a tak ďalej v každom členskom štáte. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ehm, ten eh, uniknutý návrh eh, stratégie nehovorí o mnohých aspektoch. Ja uznávam, že to nie je ešte konečná podoba stratégie ale predsa len e, pre, predsa len musíme, nesmieme zabúdať na to, že naše potravinové systémy musia byť udržateľné. Komisia odprezentovala 31. januára túto stratégiu a hovorila, že hovorila o tom, že zníženie e, počtu kusov dobytka povedie k odľudňovaniu vidieckých oblastí. Um, Ďalej spomínala jednotlivé podrobnosti v súvislosti s týmto konštatovaním. Ja sa pýtam, vy si myslíte, že musíme zavádzať udržateľný chov dobytka väznosti na hustotu, a, ale potom niektoré farmy by neboli opravnené poberať financovanie v súvislosti s novými opatreniami SPP, a, mm, alebo si myslíte, že je tu aj nejaký problém s intenzívnou produkciou mesa? Ďakujem veľmi pekne. Eh, buongiorno signora commissario, la ringrazio molto per il suo competente lavoro. Ďakujem veľmi pekne. Ja samozrejme súhlasím s obavami ohľadne Nutriscore. score Eh, by som chcela položiť dve otázky. Eh, keď voláme po zachovaní biodiverzity, zredukovaní pesticídov, to je v poriadku, ale, za, ale v rovnakom čase importujeme produkty z krajín, e, ktoré nedodržiavajú európske štandardy. Pokiaľ ide o boj proti rákovine, um, ehm, ja som lekárka, preto sa pýtam, ako môže Európa efektívne bojovať proti rákovine a, a zároveň importovať e, jedlo, respektíve agroprodukty, e, ktoré, e, ktoré majú vysoký obsah karcinogénnych látok. Rada by som vedela, ktoré konkrétne opatrenia chcete prijať, aby ste, z, aby ste zjednodušili prístup znevýhodnených vrste obyvateľstva k, k potrebným diagnostickým testom. Ďakujem veľmi pekne za e, nezaradených pani Evi. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, ak komisia chce naozaj zmeniť spôsob produkcie a spotreby e, potravín, tak e, stratégia musí byť oveľa e, ambicioznejšia. Nemusím pripomínať všetky e, číselné údaje, ktoré sa týkajú dopadu industriálneho plnohospodárstva na naše životné prostredie. Samozrejme, nemusím pripomínať ani utrpenie e, zvierat, e, ktoré importujeme zvonku do Európy. Mm Mm, iniciatíva, mm, máme, ma, máme tu iniciatívu v spojitosti so zákazom využívania klietok, klietkových chovov a EFSA nedávno vydala vedecké stanovisko k tejto problematike a hovorí, že e, to má všetko do, že dosah, e, že Mm, dosah našich systémov je pomerne dobrý v porovnaní s inými systémami. No a mm, bolo by samozrejme dobré, aby sme pracovali na zákaze klietkového chovu a stratégia je dobrým spôsobom a príležitosťou, ako sa, ako sa skutočne zbaviť klietkového chovu v, v, v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ musím odísť, prvý podpredseda Bajzek Hout ma nahradí, takže za mňa ďakujem, pani komisárka, a máte potom ešte 10 e, minút, aby ste zareagovali na posledné kolo otázok. Ďakujem. Thank you very much. Um... Pekne ďakujem, zareagujem, aj keď možno nie po poradí. Ja načúvam polnohospodárom, musíme polnohospodárov počas transformácie podporiť, musíme im ponúknuť alternatívy, musíme s nimi spolupracovať a e, už s nimi spolupracujeme, pokiaľ ide o vzdelávanie, o vyškolovanie, tak aby mohli využívať udržateľné spôsoby e, farmarčenia. Musíme im byť schopní poskytnúť určité stimuly Eh, už eh, jasnejšie nedokážem povedať, že stratégia z farmy na stôl bude obsahovať konkrétne opatrenia v súvislosti s znižovaním rizík a eh, znižo, znižovaním alebo postupným znižovaním využívania pesticídov. Čiže potravinový odpad, to je ďalšia téma, objavuje sa tu v súvislosti so stravovaním, so zdravým stravovaním. Tu je dôležité to, aby sme sa pozreli na to, ako nakladáme s takýmto odpadom. Nie každý má možnosť, e, má, má prístup k zdravým potravinám každý deň v Európe a aj takéto hľadisko treba v stratégii zohľadniť. Musíme, musíme sa pozrieť na udržateľný spôsob spotreby, musíme sa pozrieť aj na zdravé strávania, tu súvisí aj s prevenciou. Vyhodnotenie refit, predložené v, bude predložené v nejakom čase ako stratégia. Dobré životné podmienky zvierat, určite obrovská oblasť je, to priori- je, je, je prioritou táto oblasť a skutočne si treba pozrieť legislatívu, opätovne ju posúdiť do, koncu, do konca roku 2020. Musíme si jednoducho povedať, pozrieť sa na to, čo treba zmeniť, ak treba niečo zmeniť. Nedostatok liečiv. Nedelo jednu príčinu, opäť komplexná oblasť. Hovoríme o liečivách, kom, prístupe k liečivám, potrebujeme si zanalizovať cenotvorbu, e, dostupnosť. Viete, že napríklad cenotvorba je v právomoci členských štátov. E, sú tu aj určité stratégie, riešime otázky pediatrie, rie, riešime otázky sirotských liekov, akým spôsobom e, by sa situácia dala zlepšiť, aké, k akým zmenám by sme mali pristúpiť, Určite, určite, určite by sa dali urobiť zmeny aj v spolupráci, v koordinácii, mm, v spojitosti s cenotvorbou a preplácaním stratégiu, predložím stratégiu pre farmárov, predložíme do roku 2020. Na tomto mieste by som rada uviedla, že to súviselo aj s, s koronavírusom a ochrannými pomôckami. Áno, mm, my sme, e, ako ja som už spomenula, e, spoločné obstarávanie v súvislosti s ochrannými pomôckami, takže o tom som už hovorila. Dobre, klietkový chov, Nutriscore, Komisia pripravuje správu v tejto súvislosti. Na teraz je to nepovinné. Radi by sme pracovali na harmonizácii a samozrejme v súvislosti, z eh, tejto súvislosti predložíme návrh Cage Age, éra klietok. Myslím, že v septembri bude predložená iniciatíva Eh, komisár má 6 mesiacov na reakciu. Neviem, aká bude reakcia, ale určite k tomu pristupujeme so všetkou vážnosťou. To vám môžem povedať už v tejto chvíli. V neposlednom rade veľmi, veľmi eh, starostlivo som počúvala to, čo ste hovorili eh, hovorili ste o výskyte rakoviny v Európe, um, ja som zažila rakovinu a nikdy nevyužívam znenie, ktoré vytvára určitú, určitý, stigmatizmu, určitý stigmatizmus v súvislosti s rakovinou. My musíme bojovať proti rakovine spoločne. To, čo ste uviedli vy, je to najdôležitejšie. Treba pracovať na prevencii. Musíme sa ubezpečiť, že jednoducho budeme spoločne sa angažovať, pracovať na prevencii. Prevencia nemôže byť len v jednej zdravotnej oblasti. Prevencia musí sa musí vynúť, vynúť naprieč všetkým, čo hovoríme. Musíme pracovať horizontálne. Keď hovoríme mm, o stratégii z farmy na stôl, tak aj, tak aj, tak e, aj, tak aj tamto vlastne, e, tak aj tá, táto stratégia s tým súvisí. Um, budeme hovoriť o prevencii, o stratégii pre liečivá. Um, všetko je previazané. Ja s vami plne súhlasím, ale neviem, či som dobre porozumela eh, tomu, čo ste uviedli. Eh, jednoducho, poviem to tak, že nerada by som využívala nejaké e, pojmy, ktoré by volávali strach alebo stigmu. Myslím, že musíme pozitívne pracovať, pozitívne sa angažovať. E, na záver, veľmi rada som dnes medzi vami prišla a ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Takže ďakujem pani komisárka Dobré otázku znenia terminológie si budete asi musieť e, vyriešiť e, na bilaterálnej báze. Ďakujem pani komisárka, ďakujem za všetky otázky. Za vaše odpovedné na všetky otázky zodpovedali ste takmer na všetky. My si to veľmi ceníme. Výbor sa už nevie dočkať stratégie z e, farmy na stôl potom v marci Pani komisárka ma požiadala, aby sme nepoľavili v tlaku. Určite nepoľavíme. Takže, vážení kolegovia, o 12.30 v tejto miestnosti bude pracovná skupina pre zdravie, pre zdravotné otázky. A budeme, sa za, budeme diskutovať aj o dôležit, dôležitou témou rakoviny. 14.30 potom bude druhá časť dnešnej schôdze E, začneme hlasovaním, takže kolegovia 14.30, ak sa nezúčastňujete pracovnej skupiny pre zdravie, 14.30 sa opätovne vidíme. Dovidenia.